Takže vítajte na našom zasadnutí výboru pre zamestnosť. Aj keď eh, nutno konštatovať, že s 11-minútovým oneskorením, takže musíme to dohnať. Na úvod vás chcem informovať o tom, že sme mierne upravili program bod číslo 1, 4, vypočutie kandidáta na riaditeľa Európskej nadácie pre odborené vzdelávanie a bod 5 a 6, hodnotiaca schôdza koordinátorov po vypočutí e, e, e, kandidáta na ETF. Tieto dva body sú zrušené hlasovanie k bodu 11, finančné e, pravidlá, rozpočtové pravidlá, ktoré sa stiahnu na všeobecný rozpočet únie. To sa odkladá na neskoršie zasadnutie, na mimoriadne zasadnutie počas Štrásburského týždňa, konkrétne 15. maja. Inými slovami, budeme mať dnes čas viac času na otázky a odpovedi komisárov, aj keď oni majú svoje časové e, obmedzenia. Teda zaj, dôležitá informácia je, zajtra začíname 9.30 na miesto o 9.00. A Inak ten program e, zostáva, teda po týchto zmenách ho potvrdzujem ako schválený. Všetky jazyky sú k dispozícii okrem finského, chorvátskeho a irského jazyka. A zároveň chcem e, privítať 28 e, stážistov z DG Trat dnes sa zúčastnite na zasadnutí nášho výboru pre zamestnanosť. Srdečne vítajte. Uvidíte aspoň na vlastné oči, ako to funguje v praxi. Chcem vám vás už varovať, že väčšinou e, vystupujeme v angličtine dosť pochybnej kvalite, ale myslím, že sa myšlienky dajú sledovať. Takže prejdeme rovno na tretí bod programu Výmena názorov ako súčasť štrukturovaného dialogu s podpredsedom Valdisom Dombrovskisom a komisárkou Marian Tyson. Teraz dám slovo pánovi Valdisovi Dombrovskismu, aby sa vyjadril. Madam, uh, chair, uh, honorable, uh... Dobrý deň. Uh, uh vážená pani predsedníčka, vážení členovia výboru. Je mi potešením byť vo vašom kruhu v rámci výmery názorov o súčasť ako súčasť štrukturovaného diagolu. Budeme hovoriť aj o pracovnom programe komisie na tento rok. Komisia predložila ambiciozný e, plán práce na roku 2017, ktorý podporuje sociálnu konvergenciu, ktorý posilňuje sociálny rozmer Európy. A e, Európsky pilier sociálnych práv a e, s tým spojené štyri iniciatívy. E, tomu predchádzal široký e, proces verejného verejného konzultačného procesu a aj správa z januára. E, komisárka Tyson a ja pred dvoma mesiacmi predložili e, Európsky sociálny pilier, potom ako to bolo schované v kolegiu komisie. Zároveň sme formulovali sprievodné iniciatíve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou plánu činnosti komisie. Sociálny pilier je konkrétny e, krok potvrdzujúci to, že sociálny rozmer nie je čímsi abstraktným, či pre komisiu alebo EP, ale je to realita, ktorá má priamy dopad na každého občana. Chceme predsazovať európsky rozmer oveľa intenzívnejšie, aby sme e, zlepšili e, život občanov EÚ. Komisárka Tyson vám približí detaily našich spoločných priorit v rámci, e, formulované v rámci spoločného vyhlásenia. Ja chcem nadviazať na to, čo odznelo v parlamente minulý týždeň a chcem sa venovať tomu, čo si vyžaduje e, konzultácie so sociálnymi partnermi. Takže e, poprvé, e, prístup k iniciatíve o sociálnej ochrane. Sociálna ochrana ľudí v neštandardných formách práce a životných podmienkách je opakujúca sa téma v rámci témy e, e, sociálneho, e, sociálneho stavu veci. Minulý týždeň sme mali stretnutie a konzultáciu so sociálnymi partnermi zameranými na všetky typy zamestnanie. Cieľom je to, aby všetci tí, ktorí majú zamestnanie, požívali ochranu a mali možnosť plne využívať všetky atributy na trhu práce a v rámci presadzovania rastu a konkurencie schopnosti Európy. Touto iniciatívou reagujeme e, na vašu požiadavku o rámcovú smernicu, ktorá by toto zatýkala. Chceme zabezpečiť to, aby zamestnanci e, mali jasno vo všetkých svojich pracovnoprávnych vzťahoch, aby to bolo zakotvené v zmluvách. Zdá sa, že mnohí zamestnanci nedostávajú v písomnej podobe potvrdenie pracovných podmienok, alebo ak to dostávajú, tak často až veľkým oneskorením. E, to sa týka zamestnancov v trvalom pracovnom pomene aj v pohotovostnom režime. No a v zmysle eh, zmluvy o fungovaní EÚ eh, e je potrebné vstupovať do konzultácie so sociálnymi partnermi aj v otázke sociálnej ochrany eh, my sme rozbehli aj verejný konzultačný proces na túto tému spolu s kolegyňou e, komisárkou Tajsenou Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami v oblasti iniciatív súvisiacich so sociálnym pilierem, aby skutočne sme zlepšili situáciu občanov. Štrukturovaný dialog chce vniesť vás svetla na e, ďalší plán práce komisie. My sme navrhli schváliť Európsky pilier sociálnych e, práv stal e, spoločným uznesením všetkých troch inštitúcií. Očakávame, že v druhom pol roku tohto roku sa to podarí schváliť. Ďalšie iniciatívy v oblastiach, e, ktorých sa týka tento sociálny pilier, budú koncipované v procese našej práce a pripravy na prehlásenie troch inštitúcií. Na európskej úrovni komisia bude konať aj v dvoch konkrétnych oblastiach e, účinná implementáciu už existujúcej legislatívy. My chceme revidovať existujúcu legislatívu vychádzajúc z podnetov zo strany sociálnych partnerov a rozhodne o tom, aké kroky je potrebné podniknúť. Komisia sa takisto zaviazala k zlepšiemu monitorovaniu dosiahnutú pokroku pokroku v oblasti sociálne-ekonomického diania a takisto navrhla novú, eh, nový spôsob hodnotia a tabulkového sledávania diania v sociálnej oblasti. Sociálna a ekonomická konvergencia musia kráčať ruka v ruku. Chceme sa venovať aj sociálnym výzvam, pre ktorými stojíme. Tie, to znamená demografické zmeny, vplyvy globalizácie a ďalších Dokument o sociálnej rozmery Európy hovorí o výzvach a o možnostiach reakcie na nich. Tento dokument je východiskom pre diskusiu v najbližších mesiacoch a má nasmerovať naše opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré sa dotýkajú práve sociálneho rozmeru našich aktivít. Ďakujem. Thank you, uh... Mr. Eh, Vice President Dombrovskis. Ďakujem podpredsedovi komisie, pánovi Dombrovskisemu. A teraz dáme slovo pani komisárke Marian Tyson. Ďakujem za slovo. Chce, eh, vážení kolegovia, veľa ctení poslanci, sociálnejšia Európa, to je naše spoločné snaženie. Nás a vás Európsky pilier sociálnych práv mm, eh, zdôrazňuje sociálny rozmer v našich aktivitách. E, chceme presadiť väčšiu mieru konvergencie, čo by malo prispieť k lepšeniu životných a pracovných podmienok EÚ. A preto je potrebné rozmeniť nadrobné aktivity, ktoré súvisia e, s presadzovaním cieľov tohto európskeho sociálneho piliera Komisia eh, vlastne už načetla legislatívne a nelegislatívne aktivity, ktoré sa týkajú sociálnej ochrany, pracovného eh, času. O tom už hovoril eh, kolega pán Dombrovský. Ja začnem s legislatívnym návrhom, ktorý bol predložený minulý týždeň. Ako viete, komisia sa zaviazala k presadzovaniu opatrení na zlepšenie vyváženosti práce a súkromného života. Pojali sme to pomerne zoširoka práve e, v snahe e, venovať sa aj otázke nedostatočného zastúpenia žien na trhu práce. E, chceme, chceme sa zamerať aj na zlepšenie situácie v oblasti zdieľania starostlivosti o dieťa, o rodinu. E, my chceme upraviť existujúci rámec, ktorý sa týkala e, rôznych e, materských, rodičovských, otcovských dovoleniek. Takisto chceme rozvinúť aj rôzne doplnkové opatrenia zamerané na cenovo, dostupné a cenovo dostupnú a kvalitnú starostlivosť o dieťa a aby skutočne sa podporila zamestnanosť povinnosť rodičov, aby tí rodičia si mohli dovoliť pracovať a, a e, vlastne platiť si za starostlivosť detí. Chcem sa venovať e, téme napríklad pracovnej mobilite je nám jasné, že je to veľmi dôležité pre občanov. To potvrdili rôzne kampane v minulosti či aktuálne. Občania majú záujem o väčšiu mobilitu a ak to má byť naplnené, chcú mať aj istotu, že bude, budú príležitosti k dispozícii všetkým a že to nebude fungovať tak, že občania EÚ e budú postavení proti sebe, že, to bude, že tam bude národný protekcionizmus. Takže máme aj e, už vo e, finále legislatívu, ktorá sa e, zaoberá vysielaním zamestnancov. Chcem sa poďakovať kolegom z Európskeho parlamentu, ktorí sa tým tomu venovali. Myslím si, že aj vaša správa, vaše stanovisko k tej, tomu, tejto legislatíve je veľmi hodnotné Predovšetkým e, e, dvaja z vás sa venovali tomuto dokumentu, snažili sa dosiahnuť e, férové riešenie, ale zároveň také, ktoré je prospešné aj pre zamestnávateľov. Veríme, že generálny prístup bude potvrdený v júni počas malského predsedníctva. Dosiahnutie dohody je teraz ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Naši občania to od nás očakávajú. Nemôžeme si dovoliť mať nejaké medzery na internom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 to sú e, medzery, ktoré, na ktoré poukazujú tí, ktorí hlásajú zásadu e, e, drastických a len populisticky ladených riešení. Mali by sme sa koncentrovať na aspekty, ktoré nás spájajú a nezaoberať sa príliš tým, čo nás rozdeľuje. Druhá časť balíku mobilitu je, je vlastne súbor návrhov týkajúci sa lepšej koordinácie. 20. 23. marca som predložila návrh, ktorý je e, vyvážený a je zameraný na podporu voľného pohybu, ale na ochranu práv a takisto dáva aj e, národným e, organizáciám na národnej úrovni možnosti, ako účinne bojovať proti zneužívaniu, zneužívaniu systému vyplácania dávok a nárokovateľnosti takýchto dávok. Ako som už konštatovala, táto návrh neupravuje existujúce e, e, pravidlá ohľadom exportu e, detských prídavkov. Krajina, kde pracujú rodičov, zostáva naďalej krajinou zodpovednou za vyplácanie prídavkov a suma sa nemôže meniť, ak dieťa sa nachádza v inom štáte. A skutočne viac ako jedna tretina detských prídavkov je v takomto režimu exportu z jedného štátu do druhého. Tri inštitúcie o tomto pojednávajú vo svojom spoločnom prehlásení. E, spravodajca na túto tému bol poslanec Baláš a e, verím, že e, tento dokument bude, tento legislatívny akt bude čoskoro schválený. Ďalej je to legislatíva, ktorá chráni zamestnancov pred Eh, karcinogennými alebo mutagennými eh, rizikami na pracovisku. Eh, v tomto legislatívnom akte navrhujeme nové limitu, limity mm, upravujúce dobu a výšku a rozsah vystavovania sa týmto chemickým látkam. A samozrejme, začali sme prácu e, tým, že sme sa koncentrovali na tie chemické látky, o ktorých vieme všetko. Takže máte vlastne už takéto e, dva legislatívne akty. Tým komisia završila tvoj pracovný program z roku 2016 a čo skoro to dotiahneme, čo sa týka vlastne tretieho okruhu E, už sme rozbehli práce a prvé návrhy budú predložené začiatkom roku 2018. To znamená, ďalšia práca na ďalších chemických látkach je už rozbehnutá e, som veľmi rada, že intenzívne sa pracuje na tých otvorených legislatívnych aktoch, ako povedal aj komisár Dobrovský. Súhlasím, teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami so zameraním sa na Európsky pilier sociálnych práv. Tie, tých návrhov, ktoré sú už v e, v koncepte je viacero, veríme, že sa to dosi, do, dotiahne. E, za každým, keď schválime legislatívu v tejto oblasti, tak potvrdzujeme občanom, že sociálna Európa je realitou. Európa dokáže konkrétne pomáhať v živote mnohým a to lepšou legislatívou, ako aj tým, e, že sa e, ponúkajú, že sa vymedzujú presnejšie hranice, určité limity a to je všetko z mojej strany. V tejto chvíli samozrejme som pripravená zodpovedať vaše otázky. Ďakujem pani Tyson. A teraz dám slovo panu Bekrovi. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani podpredsednička, pani komisárka. Chcem povedať, že skutočne to bolo veľmi vyvážené, to, na čo som sa pozerala po vašej prezentácii minulý týždeň. No a jasné, že rovný prístup na e, trh práce s rovnakými podmienkami a s dobrou úrovňou sociálnej ochrany je to, na čo sa tu sústredujeme. No a taktiež si cením toho, že politika sociálneho trhu je základom pre všetko, na čom tu teraz pracujeme. No a taktiež si cením toho, že je tu nový návrh v súvislosti s viacerými opatreniami v oblasti e, eh, rekonciliácie pracovného a rodinného života. Toto sa týka 100 tisíc až miliónov Európanov, takže s tým som spokojný. No a sú tu ešte väčšie možnosti alebo lepšie možnosti zamestnávania, ale tie idú vždy v kontexte a je treba zaručiť, že sa budeme sústreďovať na poskytovanie dobrej kvalifikácie našim pracovníkom. No a taktiež, čo sa týka podpory e, hospodárstva digitálneho trhu, to je dôležité. Potrebujeme mať technológie, ktoré budú vytvárať pracovné miesta a tie si vyžadujú taktiež prispôsobenú kvalifikáciu na našom vnútornom trhu. Taktiež by som chcel vyzvať komisiu, aby nestratila zo zretela celoživotné vzdelávanie. To spada do kompetencie členských štátov, to je jasné, ale taktiež pomôže, keď to prioritizujete. A prosím, naďalej to prioritizujte, vrátane otázky reintegrácie starších zamestnancov, pracovníkov a ďalších e, znevýhodnených skupín. Na záver chcem jasnú, jednu vec podať jasne zdôrazniť ju. Vy ako komisia veľmi jasne hovoríte o dôležitosti národných právomocí, legislatívy členských štátov. No a pokiaľ budete naďalej veľmi zodpovedne riešiť špecificky každú oblasť spolupráci s sociálnymi partnermi, tak to bude dobre a to bude veľmi inteligentný a plodný prístup, ktorý je dôležitý pre rozvoj EÚ v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujeme teraz pani Ocherius. Ďakujem. Ďakujem, pán eh, podpredseda pani predsedníčka, pani komisárka. Ďakujem, že ste tu s nami, že nám predstavujete vaše plány do budúcnosti. No a ja uvažujem nad jednou vecou, ktorú pán Dombrovský spovedal, že plánujete zmeniť realitu alebo životnú realitu bežných občanov Európskej únii. No a keď tento cieľ je skutočne vašim cieľom, tak obávam sa, že to vidím trochu ináč, než e, pán Becker práve povedal v súvislosti s vašim návrhom z minulého týždňa. Takže poprvé, e, ďakujem za to, že doplňate našu prácu v súvislosti s smernicou o vysielaní pracovníkov a taktiež verím, že kolega Baláš konštruktívne pracuje na otázke sociálneho zabezpečenia a že sa to tam hýbe, no ale pokiaľ sa tak pozriem na ten balíček, ktorý bol predstavený minulý týždeň, tak som trochu kritická, pretože samozrejme je dôležité, aby sme mali návrh, ktorý bude riešiť otázku súledenia pracovného a rodinného života, ale musím povedať, že nám chýbajú nové návrhy ohľadom materskej dovolenky, pretože tie nie sú súčasťou tohto balíčka. Po druhé, pokiaľ naozaj chceme spravodlivú mobilitu, tak áno, je dôležité zmeniť pravidlá, avšak by sme radi dostali celoeurópsku cezhraničnú pracovnú inšpekciu. No a taktiež by sme radi, keby sa, vy, sa ďalej vy, vy, rozvíjali európske e, kartičky sociálneho zabezpečenia. No a taktiež je to otázka e, detskej chudoby. A ako to riešiť? V balíšku žiadne riešenia nie sú, žiadne návrhy. No a ešte v neposlednom rade napriek tomu, že a ja som kedysi bola predačkou v odboroch, napriek tomu, že si cením to, že to konzultujete so sociálnymi partnermi, tieto dve smernice, ale myslím si, že by bolo rozumné, keby komisia veľmi jasne dala najavo sociálnym partnerom, že pokiaľ konzultácie ohľadom prístupu k sociálnemu zabezpečeniu pre pracovníkov vo všetkých formách zamestnania, že pokiaľ sociálni partnery neprídu s nejakým návrhom, tak návrh predloží komisia, pretože v opačnom prípade sa obávam, že to len povedie ku konzultáciám, ale bezvýsledným a nezmestí sa životná realita obyčajných pracujúcich ľudí v, Európs- v Európe. Ďakujeme, pani Trebesius. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod chcem poďakovať komisárom, že k nám dnes prišli a že predstavili pracovný program komisie na rok 2018. Európska únia v celostatovom meradle má veľmi vysoké štandardy tejto oblasti. No a myslím si, že je dôležité nič tu neforsírovať, nič tu nenútiť alebo zasahovať do tých oblastí, kde členské štáty ešte plne neimplementovali e, smernice, pretože e, vždy tu ide aj o konkurencieschopnosť. No a minulý týždeň sme si pozreli váš, váš veľmi ambiciózny balíček túto iniciatívu a myslím si, je dôležité, aby takéto iniciatívy prinášali pridanú hodnotu členským štátom a občanom, tak aby Európska únia skutočne pomohla členským štátom dosiahnuť niečo, čo by náš nedosiahli, aby ich to nezaťažovalo. Konkurenceschopnosť ehm, aj malých podnikov, ehm, rast, všetko toto nesmie trpieť. No a mám tu konkrétne otázky, o ktorých by som chcela hovoriť do detajlov. Chcela by som sa vás opýtať, či máte aktuálne plány súčas- na transpozíciu súčasnej legislatívy, napríklad sa týka smernice o pracovnom čase. No a myslím si, že by bolo dobre sa pozerať na súčasné otázky, súčasné e, problémy. No a tak by som sa chcel opýtať, či komisia E, sa venovať lepšie e, princípu lepšieho riadenia správania, približiť sa sociálnym partnerom a taktiež e, sledovať princípy hodnotenia vplyvu aj výsledky. No a taktiež je treba predložiť toto výboru pre regulačnú kontrolu tak aby sa na to pozrel. No a ešte posledná otázka. Komisia, čo vy sami robíte, aby vaša politika, alebo konkrétne makroekonomické stabilizátory v členských štátoch boli komunikované, pretože ja mám takú skúsenosť, že pri takýchto európskych témach príliš e, málo e, je to vysvetlené európskym občanom. Čo by vlastne Európska únia mohla tu podniknúť sama? Ďakujem dopredu za odpovede. Ďakujem, pán Karlej Šambo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem aj vítam e, pána podpredsedu a pani komisárku Tyson. Ja som tiež, e, lebo ja som Španiel, no a predovšetkým chcem hovoriť teraz s pánom e, Dombrovským. Som, už ma počujete, teraz ste si nasadili sluchadla, funguje vám to dobre, pán Dombrovský, počujete ma? Super. Dobre, takže mm, Ide tu len o pár bodov, takže vy ste tu veľmi prísne hovorili o troch typoch definícií Európy, e, sociálnej Európy. A tu nie sú pochybnosti. Ja si myslím, že sociálna Európa je e, niečo, čo je nepostradateľné pre európskych občanom, občanov. A je treba vytvoriť túto štruktúru a zaručiť sociálne práva. Myslím si, že toto je zásadné, to je nevyhnutelné a je nepochybné, že tu máme eh, otázky sociálne, ktoré nemôžu spadať len do rúk členských štátov. Nie. Pretože to by narušilo našu jednotu. No avšak všetko má svoju cenu. A to nemá čo dočinenia do, so subsidiaritou. Tuto ide skôr o decentralizáciu. Jedna vec, že vytvoríme zoznam e, základných pravidiel, no ale čo tvorí e, vlastne európske občianstvo? A druhá vec, že je treba, aby všetko to v praxi prebiehalo čo najbližšie týmto občanom. Takže jedna vec je teória, druhá je prax. No a je treba hájiť a brániť to, čo je najlepšie pre európskych občanov, tak aby to bolo dobré aj pre ich sociálny život. Pokiaľ oni sú v jednotnej Európe, nielen v Európe, ale v jednotnej Európe, no a to znamená, že taktiež tu musí mať finančnú solidaritu pre e, sociálny rozmer Európy. A toto vám tu predkladám, už nemám viac času, aby som ešte niečo povedal pani Tyson. E, to, čo ste povedali, pani Tyson, to je jasné, ale prosím, aby ste si uvedomili dve veci, pokiaľ ide o budúcnosť našej práce. Nie je žiadneho dôvodu, aby sme sa nesnažili venovať e, sociálnej Európe a hlavne solidarity v súvislosti s chudobou a predovšetkým extrémnou chudobou. To si vyžaduje konkrétne opatrenia. A po druhé, nebudeme mať lepšiu sociálnu Európu alebo sociálnejšiu Európu, ak nebudeme bojovať e, prostredníctvom dobrej hospodárskej politiky a pokiaľ sa nebudeme snažiť e, zabezpečiť dynamiku a rast, ale rovnoprávny rast. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani e, Rina Runiakári. Ďakujem. Ďakujem komisárom za tento úvod. A skutočne to bolo veľmi zaujímavé. Sociálne piliere, bo sociálny pilier to je niečo, na čom sme všetci pracovali, čo sme budovali veľmi dlhú dobu a čakali sme na to, pretože máme sociálne problémy v celej Európe. No keď sa pozrieme na to, čo ste predložili minulý týždeň, tak sa dá povedať, že to zakladá na týchto 28 princípoch, a máme tú, tú sociálnu tabulku, ale taktiež sa tam otvárajú nové otázky. My teraz máme komplexný systém na kontrolu financií a ekonomiky členských štátov v rámci európskeho semestra. No a komisia, ako vidíte, e, spolupôsobenie e, e, odporúčaní v rámci európskeho semestra a tejto sociálnej tabulky. No a taktiež je tu otázka ohľadom digitálneho hospodárstva. A vy ste už tu navrhli príslušnú stratégiu. Prídu nejaké ďalšie iniciatívy, mať nejaké nové nápady, aby sme zaručili, že sa pracovníkom budú dodržiavať e, ich práva. Máme tu e, rôzne digitálne platformy, Uber napríklad, alebo podobné, a ich viac. Idem. E, ďakujem e, ďakujem aj predstaviteľom komisie. Ja mám dve otázky. Prvá sa týka sociálneho piliera. My samozrejme označujeme sociálne práva za absolútne kľúčové v EÚ. Ja by som sa však chcela spýtať, spýtať, ako je to prepojené s balíčkom pre mobilitu. Ako identifikujeme medzery, ktoré v súčasnosti existujú napríklad v súvislosti s koordináciou v oblasti sociálnej sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci. Máme totiž občanov EÚ, ktorí napríklad musia e, čeliť deportácii, pretože nemajú prístup k sociálnym dávkam. A takisto to ovplyvňuje vzťahy e, k prístup a prístup k sociálnemu zabezpečeniu v cezhraničných systémoch. Čiže máme tu takéto medzery v oblasti sociálneho zabezpečenia, najmä pokiaľ ide o cezhraničné situácie. Je tu predovšetkým jedna oblasť, o ktorej počujeme veľmi málo a to je vzťah medzi agendou e, zvyšovania kvalifikácie zelenými pracovnými miestami a obehovým hospodárstvom. Ako sa e, komisia snaží všetky tieto prvky zjednotiť e, s cieľom podporiť zvyšovanie kvalifikácie v obehovej ekonomike? Počujem tu totiž nejaké protesty zo zadu, takže týmto končím. Ďakujem. Uh, Laura tu nie je, takže Dominik Martin, nech sa páči. Uh, Ďakujem. Tento štrukturovaný dialog a toto každoročné cvičenie uh, jednotlivých výboroch, výborov uh, v podstate e, vedie k tomu, aby sme vyhodnotili program, ktorý nám navrhuje Európska komisia. Tento program má vždy vznešené hesla. Napríklad v roku 2017 to bol nový elán. Ďalej to už je heslo, že nemôžeme zabezpečiť alebo nemôžeme pokračovať v tradičnom spôsobe riadenia. A tento rok heslom je chceme Európu, ktorá chráni a ktorá ľuďom poskytuje možnosť konať. Ale my sa postupne uistujeme o tom, že tento slovník sa postupom času vyvíja a veľmi ťažko robíme nové návrhy, pretože tento text, ktorý sme dostali, je uh, v podstate textom, ktorý má e, pokra- zabezpečiť pokračovanie zasahovania komisie do záležitosti členských štátov. E, pokiaľ ide o výbor pre zamestnanosť a jeho členovia, ktorí e, si počínajú veľmi dobre, vždy keď položia otázku komisii, tak je to otázka, ktorá je predmetom ich záujmu. Keď sa pozrieme na plán Európskej komisie. Ako vždy je to vágný text, má samozrejme dobré zámery, ale neobsahuje konkrétne ustanovenia. Hovorí e, o cieľoch, ale nehovorí o konkrétnych aktivitách. E, hovorí len o Vidíme, že tu na v miestnosti sú nejaké protesty. Čiže roka na rok sa v týchto textoch objavujú rovnaké konštatovania, rovnaké požiadavky. Príspevok výboru, výboru pre zamestnanosť spočíva v tom, že je potrebné kontrolovať to, čo predkladá komisia. Vždy sa musí E, komisia sa snaží zasahovať do e, aktivít členských štátov napríklad tým, že, e, nejak, že, že kladie na ne požiadavky týkajúce sa napríklad uplatňovania rôznych vecí, ale vždy to konštatovanie zostáva rovnaké. Ten úsudok je vždy rovnaký. Ďakujem skôr, než sa dostaneme k zoznamu rečníkov. Teraz by som chcela odovzdať slovo eh, zástupcom komisie, najprv podpredsedovi pánovi Dombrovskisovi. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Pomerne Odznelo tu pomerne veľa pripomienok, takže ja sa vynasnažím v krátkosti zareagovať na väčšinu z nich. Najprv by som sa chcel poďakovať pánovi Bekerovi za jeho podporu a najmä to, čo hovoril v súvislosti s kvalifikáciou. Naozaj, toto je jedno Eh, jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá, pokiaľ ide o európsku agendu zvyšovania kvalifikácie, pretože sa menia spôsoby výkonu práce, mení sa aj požadovaná kvalifikácia a je potrebné v tomto smere zabezpečiť aktualizáciu kvalifikácie. Hovorilo sa tu o digitálnej eh, ekonomike, o celoživotnom vzdelávaní a toto všetko patrí k našim prioritám. Našim cieľom je, aby kvalifikácia ľudí zodpovedala požiadavkám trhu práce a aby bolo možné zabezpečiť prístup ľudí ku kvalitným pracovným miestam. Ďalej sa dostávam k otázke, ktorú položil pán Gereš. Ide tu o viaceré body, týkajúce sa napríklad e, spravodlivej mobility. Vieme, že v tomto smere prebiehajú e, práce aj v súvislosti s vysielaním zamestnancov a s ďalšími oblastiami. Pokiaľ ide o otázku konzultácie so sociálnymi partnermi e, a prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, áno, my v súčasnosti začíname, iniciujeme konzultácie so sociálnymi partnermi, čo však komisii nebráni konať v prípade, že sociálni partnery nedosiahnu dohodu. Napríklad veľmi jasne sa to prejavilo v súvislosti s našou iniciatívou týkajúcou sa e, rovnováhy e, medzi pracovným e, životom a osobným životom. A ďalej je tu otázka týkajúca sa smernice o pracovnom čase. My v súčasnosti eh, predkladáme oznámenie, ktorého cieľom je eh, spresniť eh, to, aké ustanovenia sa týkajú tejto oblasti a aké ehm, usmernenia by sa mali poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom týkajúce sa uplatňovania e, pravidel v tejto oblasti. Ďalej, pokiaľ ide o zásady lepšej regulácie, Diskutovali sme aj mm, Diskutovali sme aj o implementácii súčasnej legislatívy. E, identifikovali sme medzery v implementácii a hovorili sme o tom, aké konkrétne opatrenia treba prijať, aby sa preklenuli tieto medzery. Ďalej tu odznila otázka týkajúca sa finančnej podpory a finančnej solidarity v súvislosti so sociálnym rozmerom. V prvom rade je to možnosť využívať dostupné fondy EÚ, ako je Európsky sociálny fond alebo fond regionálneho rozvoja, ktorý sa takisto môže využiť na tieto účely a členským štátom sa môže takisto pomôcť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 Eh, adresnejšom využívaní eh, fondov na to, aby sa konkrétnejšie zamerali na sociálne otázky. Toto sú samozrejme možné eh, postupy, ale v rámci hodnotenia v polovici obdobia sa týmto otázkam bude venovať pozornosť a to aj v súvislosti s vypracovaním ďalšieho finančného rámca s ohľadom na sociálny rozmer. Samozrejme, aj pokiaľ ide o e, niektoré otázky, tieto ešte zostávajú predovšetkým v právomoci e, členských štátov. Ďalšia otázka sa týkala znižovania nerovnosti. Toto bude do veľkej miery e, vec, ktorej sa bude venovať ďalší európsky semester v rámci svojich priorít. Tu jednoznačne kladieme dôraz na nevyhnutnosť znižovať nerovnosť.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 a to bola otázka o sociálnej hodnotiacej tabulke. Keď hovoríme o európskom semestri, tak opätovne zdôrazňujeme ekonomické aj sociálne záležitosti, ktoré sa musia riešiť vo vzájomnej súčinnosti. Táto sociálna hodnotiaca tabulka poskytuje nástroj na lepšie hodnotenie pokroku dosiahnutého členskými štátmi a dodržiavanie odporúčaní, napríklad pokiaľ ide ide o e, znižovanie príjmovej nerovnosti. K otázke digitálnej ekonomike a platformiem toto je jedna z našich e, aktuálnych iniciatív. E, cieľom je zabezpečiť sociálnu ochranu všetkým zamestnancom bez ohľadu na to, akú prácu vykonávajú pretože existujú nové formy práce a samozrejme sociálne aky musí e, byť v súlade s e, vývojom v tejto oblasti. Ďalej tu odznela otázka o sociálnej agende v kontexte zelených pracovných miest a obehovej, obehového, prepašte, e, kvalifikačnej agendy a e, obehového hospodárstva. E, čo skoro do konca tohto mesiaca komisia predloží konkrétnu iniciatívu týkajúcu sa zelených pracovných miest. Spolupracujeme so sociálnymi partnermi a Európska komisia v tomto smere ktoré príjme náležité opatrenia. Týmto by som na teraz skončil. Ďakujem. Ďakujem, pán Dom- Dombrovský. Nech sa páči, pani Tyson. Veľmi pekne ďakujem. E, tentokrát využijem tlmočnícke služby a budem hovoriť svojim rodným jazykom. K pánovi Beckerovi. V prvom rade by som sa vám chcela poďakovať za váš pozitívny prístup ku e, problematike kvalifikácie. E, vypracovali ste veľmi užitočnú správu, v tejto problematike, z ktorej chceme vychádzať pri vypracovaní nášho programu a následných praktických opatrení. Hovoríme v tejto správe o dôležitosti kvalifikácií. Máme zoznam 20 bodov a nie je prekvapujúce, že kvalifikácia tu má popredné miesto. E, ale my sa na to samozrejme pozeráme zo širšieho hľadiska a síce z hľadiska príležitosti na trhu práce, prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a k ďalším veciam, ako sú napríklad e, primerané pracovné podmienky, sociálna ochrana a podobne. Ďakujem aj za e, to, čo ste povedali v súvislosti s potrebou zahrnúť sociálnych partnerov a e, s potrebou sociálneho dialogu. Toto je dôležité a komisia sa vždy snaží zapájať sociálnych partnerov, ktorí nám pomáhajú vypracovať naše legislatívne návrhy a politiky. Tieto Predbežné konzultácie e, zvyšujú pravdepodobnosť, že návrhy budú prijaté. Ďalej, pokiaľ ide o vyváženosť e, pracovného života, e, chýba tu niečo týkajúce sa ochrany matiek Určite si spomínate, že komisia predložila návrh na poskytnutie lepšej ochrany matkám, predovšetkým predlženie materskej dovolenky, ale e, my sme tento návrh stiahli e, E, pretože tento v rade bol zablokovaný od roku 2008. My sme v rámci lepšej regulácie e, prislúbili, že budeme v tomto smere pokračovať, ale že sa nebudeme zameriavať nielen na matky, ale aj na dlhodobú starostlivosť a takisto dodržiavanie profesionálnych požiadaviek. E, v súvislosti s materskou dovolenkou e, treba povedať, že v niektorých členských štátoch je materská dovolenka oveľa dlhšia, než to predpisuje smernica. Takže nejde tu natoľko o otázku ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. E, ženy sa ako matky snažia e, zabezpečiť aj svoju, svoj kariérny rozvoj. E, a pokiaľ ide o starostlivosť o deti, to je ďalšia vec, ktorá je potrebná na to, aby sme získali celkovú predstavu. Takže toto je jedna z vecí, o ktorých chceme hovoriť. A ďalej by som vás chcela vyzvať, aby ste si preštudovali náš dokument o sociálnej politike. E, je to dokument, ktorý by mal byť e, akýmsi stimulom na e, úvahy o sociálnej Európe a Takisto to súvisí s otázkami ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, Ehm, zrejme nie všetci súhlasia s našimi návrhmi, ale my sme chceli otvoriť diskusiu o sociálnej politike. Vy ste vyslovili žiadosť, požiadavku. Maar ik zou u zeggen, dat hebben we hen onder meer ook al duidelijk gemaakt wat de written statement directive betreft.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 Wij hebben het prerogatief om op te treden en wanneer we denken dat het gepast is om dat te doen, zullen wij ook met gepaste voorstellen komen. My si myslíme, že je nevyhnutné, aby sa prijali sociálne opatrenia, primerané opatrenia a do tohto musia byť vtiahnutí aj sociálni partnery. E, ďalej e, e, je treba povedať, že my sa nechceme roz venttilovať tým, že by sme sa zameriavali na príliš široký okruh otázok, ale je potrebné sa sústrediť na implementáciu. A táto eh, implementácia sa napríklad týka trialogu alebo eh, ďalších otázok pracovného života. Je potrebné zabezpečiť, aby sa tieto eh, legislatívne opatrenia riadne uplatňovali. A pokiaľ ide o tieto eh, zásady eh, je potrebné, aby sa všetky strany snažili využívať svoje existujúce právomoci. A myslím si, že e, najlepší spôsob, ako to zabezpečiť, je e, dobrá vzájomná spolupráca. A k tomu, čo povedal pán Calvé Chambon, e, chudoba to bude takisto vec, v ktorej sa budeme venovať. Nerovnosť patrí k najdôležitejším otázkam vyplývajúcich z nášho e, každoročného prieskumu rastu. E, nerovnosť je teraz vecou, na ktorú sa chceme zameriavať pri vypracovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny pre budúcnosť. Ako viete, nerovnosť e, spôsobuje nielen etické a sociálne problémy, a, ale je to zároveň aj ekonomický problém. Preto existuje celý rad dôvodov na to, aby sme podporili európsku e, prácu alebo sústredenie pozornosti na túto oblasť. Um, teraz pokiaľ ide o pracovné príležitosti, o možnosť e, vzdelávania alebo o výsledky vzdelávania, je potrebné, aby sa zlepšil prístup e, k trhu práce a takisto e, je aj v tomto smere potrebné odstraňovať nerovnosť tohto prístupu. Myslíme si, že ak sa to nepodarí, tak e, malo by to nepriaznivý dôsledok pre sociálnu súdržnosť, e, pre rast, pre tvorbu pracovných príležitostí a pre vzťahy medzi generáciami. Potom tu je otázka hodnotiacej tabulky. Ako ju využiť? Hodnotiaca tabulka je pre nás vhodným nástrojom na to, aby sme zistili, ako sa e, transparentným spôsobom e, v praxi realizujú e, naše návrhy. A skutočne my sa snažíme podporovať sociálnu trhovú ekonomiku, kde rast a sociálny pokrok idú ruka v ruke. Toto je to naše východisko. Teraz e, e, treba hovoriť o tom, akým spôsobom môžeme e, zabezpečiť plnenie programu Európa 2020. Hovoríme tu o jednotlivých vymedzených hraniciach, hovoríme o prekonávaní prekážok a o rôznych e, prístupoch. V sociálnom pilieri je potrebné zabezpečiť, aby sa skutočne venovala väčšia pozornosť e, takým otázkam, ako je napríklad e, chudoba, sociálne zabezpečenie. Vieme, že sociálne zabezpečenie je v kompetencii členských štátov, ale je potrebné, aby sa zabezpečila koordinácia medzi týmito národnými systémami. Je možné zabezpečiť istú kodifikáciu na základe jednotlivých rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. A my všetci musíme dodržiavať rovnaké pravidlá ehm, Niektoré členské štáty napríklad poskytujú iný typ alebo inú úroveň sociálnej ochrany a nie všetky musia v tomto smere uplatňovať rovnaké pravidla. Ale pokiaľ ide o riziko chudoby vo všeobecnosti, máme ciele 2020, nechceme e, znižiť mieru našich ambícií a vieme, že dochádza ku krízam, ale sme e, roz, odhodlaný e, posunúť sa ďalej. E, boj proti chudobe to je dôležitá súčasť sociálneho piliera. Každý občan by mal mať právo na minimálny príjem. Toto je veľmi dôležitá zásada. Všetci musia mať možnosť slušného života, musia mať primeraný príjem na to, aby mohli viesť slušný život a pokiaľ by tento príjem nebol dostatočný, mali by mať e, k dispozícii primerané služby. Ľudia v aktívnom e, veku by mali mať možnosť e, vstúpiť na trh práce a toto je najlepší spôsob, ako bojovať proti chudobe. Musíme spojiť naše síly aj s národnými orgánmi, musíme postupovať na základe európskych benchmarkov a toto je naša stratégia. Je potrebné, aby sme na to využívali aj um, dostupné fondy, ako je Európsky sociálny fond alebo sond, fond pre sociálnu inklúziu. Čiže je tu celý rad uh, finančných možností, ale vždy je potrebné, aby sme spolupracovali aj s ostatnými hráčmi. Hovorili ste aj o tom, čo robíme pre podporu zelenej ekonomiky je potrebné, aby sme zosúladili e, to, čo robia e, podniky, e, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti s potrebami trhu. My môžeme používať rôzne označenia v jednotlivých krajinách, jednotlivých jazykoch. Toto je súčasťou tej príťažlivosti Európy. Ale Európska únia to je aj, to je nielen trh, ale to je aj oblasť, ktorá poskytuje ľuďom ochranu. Existujú Existuje tu celý rad dohod a spolupráca zvyšuje šance pre každého. Je to niečo, čo je oveľa účinnejšie, než keby každá krajina postupovala samostatne. My v komisii sa domnievame, že by sme mohli zvýšiť našu akcieschopnosť aj našu váhu vo svete, obhajovať naše hodnoty, obhajovať spôsob, akým budujeme svoj trh práce, ak sa spojíme, ak budeme spolupracovať my ako Európa. Máme spoločný trh, máme trh, ktorý vyprav, e, vytvára pracovné príležitosti e, a máme sociálne politiky, ktoré uplatňujú jednotlivé členské štáty. Takisto uvažujeme o tom, aká má byť budúcnosť Európy. Diskusie sa vedú na rôznych úrovniach a ja sa osobne domnievam, že e, táto spoločná Európa je lepšia pre všetkých, aj zo sociálneho hľadiska pre e, všetkých. Máme tu sedem žiadostí o slovo. A teraz e, odovzdávam predsedníctvo tejto schôdze. svojmu kolegovi. je donne tout de suite la parole à Guillaume Ballas. Euh. Takže Guillaume Ballas dostane slovo teraz. Excuse me, I have a meeting now, but uh, it's okay, perfect. Euh, juste, euh, je vais être très rapide, mais je... Uh, veľmi stručne ľutujem, e, e, že som tu nebol predtým, lebo som si nemohol vypočuť vaše úvodné vystúpenia, pani komisárka a pán komisár. Ale budem veľmi stručný. Vieme, že problém, s ktorým sme dnes konfrontovaní a skutočnosťou, že existuje tu e, slobodný pohyb tovaru na jednej strane, ale na druhej strane ešte nemáme sociálnu Európu v pravom zmysle slova. V Európe existujú rôzne sociálne systémy, nie sú však harmonizované, vytvára to konkurenčné účinky na jednej strane a na druhej strane aj e, akúsi, akýsi akýsi nevraživý postoj, nepriateľský postoj k Európe vo viacerých krajinách. Ehm, komisia, predovšetkým s pomocou parlamentu, sa snaží a musí sa snažiť robiť viac v tomto smere, lebo v skutočnosti teraz ešte nemáme sociálnu Európu. Ja si myslím, že dosiahnutie sociálnej Európy je jediný spôsob, ako postupovať. Ale keď hovoríme o politike v úvodzovkách, vy hovoríte, že máte v úmysle eh, doceliť, aby všetky tri európske inštancie, e, komisia, rada a Európsky parlament, ako sa slávnostne vyhlasili, že im ide o sociálnu Európu. Čo tým chcete dosiahnuť? Čo chcete dosiahnuť e, tým, že poviete, že je potrebné na európskej úrovni stanoviť e, nejaké ciele v tomto smere, pričom kompetencie majú jednotlivé štáty? Mohli by ste to nejako explicitne e, e, definovať? Ďakujem. E, pán podpredseda, pani komisárka, ja som veľmi rada, že ste predložili uh, E, návrhy zo strany komisie. Vidíme, že euroskepticizmus a populizmus sa v súčasnosti živia práve absenciou sociálnej Európy. Vieme, že boli predložené viaceré európske politiky alebo návrhy týchto politik, ale E, tieto v sociálnej oblasti ešte nepokročili dostatočne ďaleko. Sú zaujímavé, sú dôležité, ale je potrebné, aby sme aj občanom ukázali, že Európska únia sa zaujíma o nich, o ich práva a verím, že takýmto spôsobom bude možné bojovať proti e, existujúcim konkurenčným tlakom. E, je veľmi ťažké a náročné presviečať členské štáty, aby pokročili ďalej v tejto oblasti. S týmto súvisí moja prvá otázka. Ja si totiž myslím, že my v Európskom parlamente e, sa budeme snažiť podporiť všetky návrhy v tejto oblasti, ale ako preklenúť e, ako, ako si váhavosť na strane členských štátov. Ďalšia moja otázka sa týka nových poriem práce v súvislosti s rozvojom digitálneho hospodárstva a takisto by som sa chcela spýtať na konzultácie s sociálnymi partnermi. E, chcela by som sa spýtať, či aj v tejto oblasti sa budete usilovať o zber údajov, lebo e, chýbajú nám informácie a Zaujímalo by nás, aký by mal byť časový rámec konzultácií so sociálnymi partnermi, pokiaľ ide o sociálnu ochranu, ako aj pravidlá týkajúce sa pracovných zmluv. A napokon by som chcela upriamiť vašu pozornosť na prihraničné oblasti pretože jednotlivé opatrenia, ktoré navrhujete napríklad e, v súvislosti s koordináciou sociálneho zabezpečenia e, alebo vyslaných pracovníkov, to má veľký vplyv na zamestnanosť v prihraničných oblastiach a moja otázka je, že či máte v úmysle e, nejaké konkrét, prijať nejaké konkrétne opatrenia v súvislosti s týmito prihraničnými oblastiami. Ďakujem, pán Dombrovský, ďakujem, pani Tyson. Myslím si, že e, tých 20 priorít, ktoré ste predložili, sú veľmi dôležité. E, a pokiaľ by sme mali niečo povedať, e, myslíme si, že to, čo predkladáte, prichádza trocha neskoro, ale my všetci e, sa, by sme veľmi radi vedeli, či tie priority sa pretavia aj do nejakých konkrétnych výsledkov a či neskončia len na úrovni kolektívneho vyhlásenia troch európskych inštitúcií. Ehm, my sme teraz e, medzi dvoma kameňmi. Na jednej strane hovorí sa, že sa nevenuje dosť veľká pozornosť e, sociálnym otázkam, že sa zameriavame skôr na e, hospodársky semester, ale na druhej strane my o tom síce hovoríme, ale nie je isté, či o dva či tri roky budeme môcť hovoriť, že sme dosiahli konkrétny postup v týchto jednotlivých orientáciách, ako sú e, sociálne práva. E, pokiaľ by som sa mohol vyjadriť kriticky, jedna vec, ktorá mi v tejto panoráme chýba, to je demografický rozmer budúcnosti. My vieme, že tá e, súčasná práca vychádza z krízy, v ktorej sa zmietame posledných 10 rokov. Je tu divoká globalizácia, je tu nezamestnanosť ale na druhej strane si myslím, že to všetko e, súvisí s veľkou demografickou výzvou, ako je napríklad starnutie. A tu sme neurobili dosť. E, myslíme si, že e, sociálne práva budúcnosti môžu byť konfrontované problémom um, demografického starnutia a toto je mimoriadne dôležitý rozmer a tu je rozhodne potrebná solidarita. Um, je tu teda viac vecí, ktoré sa týkajú na jednej strane tých e, vecí v sociálnej oblasti, o ktorých ste hovorili, ale na druhej strane sú tu tie výzvy. Výzvy súvisiace napríklad s kumulovaním pracovných e, pomerov alebo rôznymi ďalšími otázkami. A sú tu aj rôzne slobody, ktoré, o ktorých treba hovoriť. Ďakujem.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 Chcem skutočne potvrdiť, že došlo k zmenám v rámci fungovania tohto eh, parlamentu práve eh, v tej oblasti kladenia dôrazu na vyváženosť medzi pracovným a súkromným životom. Veľa sa urobilo aj v kontexte európskeho semestra. Eh, politická skupina, ktorú zastupujem, tvrdo bojovala za vyváženosť. Ja som bola tieňová spravodajkynia k problematike európskeho semestra. Predovšetkým, ak hovoríme o zavádzaní nových sociálnych ukazovateľov, ak ide o vykazovanie ehm, podľa ehm, jednotlivých členských štátov. Jednoducho to všetko má byť zamerané na stieranie rozdielov. A domnievame sa, že v tejto oblasti je ešte veľa restov a podľa nás členské štáty vedia, aké metódy existujú a ide len o to, aby ich pre, dôslednejšie presadzovali. A na margo e, Európskeho sociálneho piliera musím vysloviť istú pochybnosť. A e, s tým súvisa otázka adresovaná vám obom. Nie je mi celkom jasné, ako chcete previazať túto, tento nový návrh ohľadom Európskeho sociálneho piliera, ktorý chce prehlbovať súdržnosť E, zároveň jedným dychom hovoríme o rôznych stupňoch integrácie. Súvisí to s bielou knihou, ktorú e, plánuje komisia publikovať. Ako môžeme dosiahnuť vyšší stupeň sociálnej súdržnosti, ak zároveň máme veľmi nízku a hlavne roz, ro, veľmi nízku úroveň integrácie a sú v nej veľké rozdiely od štátu k štátu. Teda ako to vy vidíte? Ako chcete prepojiť tie témy, ktoré sú zakotvené v Bielej knihe s tým ambicióznym návrhom e, zhmotneným v Európskom sociálnom pilieri? Mám ešte ďalšie dve otázky. E, samozrejme je potrebné anticipovať výzvy, e, ktoré nás čakajú. Musíme koordinovať opatrenia, riešenia aby sme e, sa postarali o to, že sú e, E, ľudia na trhu práce vybavené takým kvalifikačným profilom, aby zodpovedali požiadavkám, zohľadňujúc aj e, nástup umelej inteligencie a tak ďalej. Jednoducho e, musíme o to dbať. Druhá otázka súvisí so sociálnym hospodárstvom. Ide o 2 milióny firiem a 14 miliónov zamestnancov v EÚ. Mám Obraciam sa s otázkou, či by ste nám mohli približiť, či máte nejakú e, minimálnu formu definície toho, čo je e, sociálny podnik. Ďakujem. Merci. Madame Morin-Chartier. Pani Morin-Chartier, Ďakujem, pán predseda, pán komisár, pani komisárka. Chcela by som sa vám poďakovať, pretože minulý týždeň ste nám dali dušok kyslíka, pokiaľ ide o E, čitateľnosť vašej politickej vôle budovať sociálnu Európu. Bolo to pred našimi európskymi občanmi. To neuniklo našej pozornosti. Napriek no tomu by som chcela povedať jednu vec a to, že treba e, poukázať na to, že nemôžeme mať sociálnu Európu, E, bez skutočnej dynamiky zamestnanosti a hospodárskej dynamiky. Takže medzi hospodárskou dynamikou a sociálnou ochranou sa to, to, to, toto prepojenie tu musí skutočne existovať, pretože nie je možné budovať e, sociálnu Európu bez e, súčasného budovania hospodárskej Európy. Toto prepojenie je mimoriadne dôležité a je potrebné, aby sme sa vyhli nesprávnej interpretácii tejto témy. Druhá vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, to sú nové pracovné miesta. To súvisí samozrejme s touto dynamikou. Myslím si, že je potrebné, aby sme jednoznačne poukázali na to, že e, tie e, pracovné miesta, do ktorých vstupuje najväčší počet ľudí v súčasnosti, pred desiatimi rokmi neexistovali. Takže je potrebné, aby sme tvorivo pristupovali k tvorbe zamestnanosti. To si predovšetkým vyžaduje zmeniť modely vzdelávania. Je potrebné, aby sme sme prešli od modelu vzdelávania, ktorý vedie k e, jednosmernému zamestnávaniu. Je potrebné, aby sme uplatňovali modely, v ktorých je možné prenašať kompetencie. Čiže musíme mať e, alebo budovať také kompetencie, ktoré sú spoločné pre viacero e, skupín zamestnaní a treba to robiť, ako ste povedali, pán komisár, takým spôsobom, aby uh, potvrdenie alebo certifikácia z, z e, kvalifikácie či kompetencie nebola e, jednosmernou cestou. Čiže je potrebné zabezpečiť takéto horizontálne kompetencie. Tretia vec, e, a to odznelo aj vo vašom oznámení z minulého týždňa, to je odhodlanie. Myslím si, že ak e, pod e, pohľadom Agnes Jungerius, e, s ktorou sme pracovali na revizii smernici o vyslaných pracovníkov, pokiaľ teda neprejavíme skutočnú politickú voľu, skutočné odhodlanie uspieť, tak vtedy si nebudeme schopní uvedomiť, koľko máme politických cieľov, ktoré nie sú dostatočne uplatňovanie, pokiaľ my ich budeme musieť využiť na to, aby sme vybudovali sociálnu Európu a to budeme musieť čeliť aj ksenofóbii, nacionalizmu a mnohým veciam. Čiže toto odhodlanie je mimoriadne dôležité. A ja som minulý týždeň nebola celkom šťastná, keď Európsky súdny dvor prijal rozhodnutie, ktoré bolo trocha v rozpore s tým, čo my v súčasnosti robíme v súvislosti s vysielanými pracovníkmi a najmä v súvislosti s problémom e, podniku, podnikov či spoločnosti typu Ryanair, ktoré majú tendenciu e, nejakým spôsobom využívať tieto sociálne rozdiely a tu musíme naozaj vyslať veľmi rozhodný signál. Ďakujem, pani Rodriguez. Eh, Ďakujem za slovo. Eh, rok 2017 by mal byť veľmi významným eh, rokom pre vybudovanie sociálnej Európy. Ako je vám zrejmé, tu na pôde výboru pro zamestnanosť my vítame ten návrh vydať vyhlásenie e, k Európskemu sociálnemu pilieru. 20 princípov, ktoré navrhujeme, idú správnym smerom a skutočne rezonujú s našim stanoviskom. Najväčšie obavy však máme z toho, ako to bude realizované všetko. Z Európsky sociálny pilier by mal byť k dispozícii pre Európsku úniu aj pre, eh, aj pre eh, teda, a predovšetkým pre bežného človeka eh, každý človek, ktorý je zamestnaný, sa môže spolahnúť na jednoznačnú, transparentnú jednoznačnú pracovnú zmluvu a zakotvené primerané pracovné podmienky. My už sme započali konzultácie so sociálnymi partnermi. Veríme, že sociálni partneri eh, odprezentujú návrh a dohodneme sa. Ak to tak nebude, tak, sociálna, eh, tak Európska komisia by mala byť pripravená predložiť nejaké riešenie. Ja by som sa chcela zamerať na EUSO. Um, Neviem, e, e, skutočne sa vyjadriť úplne e, jednoznačne k tomu balíku, ktorý je v príprave. Mám pochybnosti, či skutočne ktorý či zachádza do všetkých potrebných detajlov, ale viem, že komisia vypracováva materiál, ktorý sa zaoberá eurozónou a chceme zabezpečiť konvergenciu v sociálnej a ekonomickej oblasti v eurozóne, musíme mať veľmi jednoznačne stanovené postupy. Musíme mať stanovené ciele a ako vzájomne súvisia. Musíme mať teda proces, ktorý e, e, sa postará o zvýšenie miest a to je podmienené zvýšeným, zvýšením produktivity a chceme zvýšiť sociálne dávky, tak musíme koordinovať sociálne odvody a zdaňovanie, aby sme mohli dosiahnuť e, lepšie možnosti zamestnania na trhu práce, musíme zlepšiť investičné podmienky v eurozóne. To sú určité kľúčové pravidlá hry a chceme eh, dosahovať eh, vyššiu eh, ekonomicko-sociálnu ekonomicko konvergenciu v eurozóne. Tieto princípy musia byť jasne definované v dokumente, ktorý sa zaoberá ekonomickou a menovou úniou aby sme dosiahli takúto zvýšenú mieru konvergencie. Členské štáty sa musia o to viac snažiť aj v tom strednodobom horizonte a zároveň e, táto, toto smerovanie musí byť podporené e, náležitým e, fiskálnym modelom. Je veľmi dôležitý tento balík Európskeho sociálneho piliera, ale to týmto nestačí. Musí to E, byť alebo s tým musí byť zosúladené aj ďalšie snahy, ďalšie koncepcie, napríklad aj tá, ktorá sa zaoberá ekonomickou a menovou úniou. Voorzitter en commissaris, eh, ik wil graag... Stevens. Ďakujem. Chcem sa poďakovať komisárke aj komisárovi za prezentácie a za to, ako môžeme e, e, vybudovať európsky sociálny pilier. My, naša politická skupina to plne podporuje. Avšak ako to dosiahnuť? Zdá sa, že názory na postup sa líšia. Isto si uvedomujeme, e, že podmienky na trhu práce, ekonomická situácia sa líšia od štátu k štátu. To znamená nemôžeme mať len jedno riešenie, ktoré eh, by mohlo vyhovovať všetkým. Použijem príklad Španielska. Tam je vysoká miera nezamestnanosti. Pokiaľ by mali investovať prioritne do oblasti, e, povedzme, e, rodiny, e, rodičovských dovoleniek, materských dovoleniek, tak potom bude pokrivkávať iná oblasť. Tým chcem povedať, že na úrovni členských štátov je potrebná flexibilita, možnosť reagovať na konkrétny stav na trhu práce. Ako sa s týmto chce vysporiadať Európska komisia? Jednou alternatívou je to, aby komisia stanovila minimálne požiadavky požiadavky. A aký, aký vy máte k tomu postoj? Ďakujem. Edvan Maten. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať komisárovi aj komisárke. Um, naše výrobky majú často nedostatočnú kvalitu a nemajú dostatok klientov, to môže mať dramatické sociálne dôsledky. Ale keď hovoríme o dramatických dôsledkoch, tak e, my musíme zabezpečiť, aby neboli e, produkty e, zastaralé, ale takisto musíme zabezpečiť, aby tieto produkty neboli vyrábané v krajine, krajinách, kde sú podniky oslobodené od všetkých daní a poplatkov. A e, aby sme nezneužívali európske európsku pomoc. E, ja hovorím o polských e, produktoch, ale to nie je náhoda. Ľahko si možno predstaviť, že bez európskych podporných prostriedkov by e, krajina mala e, problémy v ekonomickej oblasti a pokiaľ by boli e, podniky oslobodené od daní, tak by to neznamenalo, že nemajú možnosť alebo že nestracajú možnosť využívať podporu z európskych prostriedkov, čiže takto majú dvojnásobnú výhodu. My vo Francúzsku takúto výhodu nemáme a obávam sa, že takýchto krajín je viac. Takže mám dve otázky. Nemyslíte si, že by e, delokalizácia či presovanie e, podnikov do iných krajín netvorilo nekalú konkurenciu, pretože vieme, že verejná podpora alebo štátna pomoc môže e, takto podporiť nekalú konkurenciu. Ako chcete riešiť túto záležitosť? Ako chcete bojovať proti takýmto nekalým postupom pri presúvaní e, podnikov do e, iných e, krajín, napríklad Polska, kde sa európska pomoc skončí v roku 2022, ale potom by sa mohli tieto podniky presúvať napríklad do azijských krajín. Nadnárodné spoločnosti takto získajú maximálne zisky tým, že e, tieto e, produkty vyrábajú tam, kde sa to dá docieliť s najnižšími nákladmi. E, ja súhlasím s tým, čo ste povedali, ale zároveň si myslím, že neexistuje možná E, sociálna Európa bez toho, že by neexistovala e, ekonomická politika na úrovni, to znamená priemyselná európska politika. A táto európska priemyselná politika by mala viesť práve k zastaveniu takejto nekalej e, hospodárskej súťaže. E, ďakujem. Toto sú otázky, ktoré svedčia o veľkom záujme, ktorý majú poslanci o otázky, o ktorých tu hovorili e, pán popredseda a pani komisárka. Nech sa páči, máte slovo, môžete odpovedať. Uh, okay, honorable uh, members, uh, thank you uh, very much uh, for uh... Ďakujem pekne poslanci a poslankyne za vaše otázky, za vaše vyjadrenia. Pokúsim sa krok po, za krokom prejsť cez nadnesené témy. Aká, aký je teda cieľ a charakter sociálneho piliera? Chceme podporovať sociálnu konvergenciu cez systémov, ktoré budú pôsobiť na trhu práce a e, sociálnej ochrany a budú vlastne slúžiť na e, zlepšenie e, podmienok ľudí v EÚ a, a skutočne majú vniesť nové prvky, e, ktoré majú svoje miesto v 21. storočí na trhu práce. Teda ten dokument, e, o ktorom tu hovoríme, by mal byť takým referenčným dokumentom pri koncipovaní svojej sociálnej politiky a pre európske inštitúcie má ich smerovať vo svojich e, iniciatívach. Preto je našou snahou dopracovať sa k spoločnému vyhláseniu všetkých troch inštitúcií do konca roka. Pokiaľ sa nám to nepodarí, e, tak to zostane v polohe odporúčania Európskej komisie komisie. Nož. Eh, Oznela tu ďalšia otázka týkajúca sa vzťahu piliera eh, a bielej knihy. V ten istý eh, deň, keď sme predložili Európsky sociálny piliar, predložili sme aj dokument, ktorý e, E, vlastne sa zaoberá alebo zamýšľa nad um, sociálnou dimenziou v EÚ. Európsky sociálny pilier má slúžiť k tomu ako e, východiskový materiál ktorý by mal, z ktoré by mali vychádzať všetky ďalšie iniciatívy. A dokument o sociálnom rozmere by mal mať e, dlhodobejší dosah z hľadiska ďalšieho smerovania, z hľadiska posudzovania dopadov, e, z hľadiska e, práce s tými piatimi scenármi, o ktorých pojednáva príslušná biela kniha pre oblasť sociálnej legislatívy. No a ďalej je tu otázka, eh, alebo vlastne bolo viacero otázok, ktoré sa týkali prístupu k sociálnej ochrane a týkali sa aj e, E, tých sprievodných iniciatív. Ja len zopakujem to, čo som povedal v úvode. Rozbiehame konzultačný proces so sociálnymi partnermi, ale nič nebráni Európskej komisii, aby predkladala e, legislatívne návrhy. A predovšetkým vo svetle aj takej možnosti sa sociálni partnery sa nedopracujú k dohode Veď e, ultimatívne chceme dosiahnuť e, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Ďalej boli tu, bola tu otázka týkajúca sa demografického vývoja, do akej miery je toto zohľadnené v rámci Európskeho sociálneho piliera. Ak hovoríme o princípoch a právach zakotvených v Európskom sociálnom pilieri, musíme zohľadňovať demografický vývoj a, a, a aký to bude mať vplyv, vplyv na systémy sociálneho zabezpečenia E, skutočne toto je ten e, e, rozmer dlhodobý a nájdeme, nájdete o tom viac v našej, v našej správe o sociálnom rozmere Viaceré vaše poznámky sa týkali toho, ako vyvážiť sociálne a ekonomické aspekty. Rozhodne toto vyváženosť týchto princípov je takým vedúcim princípom v našom snažení. Nemožno dosiahnuť sociálnu konvergenciu bez e, e simultánej e, E, e, ekonomickej konvergencie. E, musíme zlepšiť ekonomickú konvergenciu práve v snahe zmierňovať tie obrovské rozdiely v oblasti ekonomickej situácie, odmeňovania a, medzi iným aj problematiky, ktorou sa zaoberá smernica o vyslaných pracovníkoch. Potom tu padal rad otázok týkajúci sa e, kvalifikačného profilu. E, e, je zrejmé, že ten súbor zručností kvalifikačného profilu je naďalej veľmi dôležitou prioritou pre komisiu. Európsky sociálny pilier, e, či je koncipovaný pre celé EU alebo e, aj pre eurozónu, je koncipovaný a vhodný pre celú e, Európsku úniu, ale pravda je to, že, sa, že svojou, svojou povahou a východiskami sa opiera o parametre eurozóny. Čo sa týka fiskálnych kapacít alebo e, e, stabilizačná funkcia e, eurozóny, skutočne to bude aj v plnej miere podchytené v dokumente našom stanovisku, ktorý sa týka ďalšieho vývoja Európskej hospodárskej menovej únie. To by malo byť dispozícii koncom tohto roku a to, to teda bude o všetkom tomto pojednávať. Hovorili ste aj o tomto o tomto úsilí e, konvergencie, aj e, kódex zameranom na túto oblasť. Určite treba začať s určitými e, konvergenčnými referenčnými hodnotami. A to zároveň znamená aj prvoraz kladený na zvýšenie miery konvergencií v rámci eurozóny Vaše otázky sa týkali aj toho, či teda budú stanovené a povinné určité minimálne požiadavky. Áno, rozhodne z toho vychádzame, pričom samozrejme členské štáty majú možnosť ísť nad rámec týchto, týchto minimálnych hraníc. Odvíja sa to e, samozrejme podsúdenia e, dopadov, aby e, ak sú príjmané opatrenia, bolo zaistené, že nebudú mať neprimerané negatívne dopady explicitne sa predpokladá v, v nariadeniach o finančných stimuloch. Je explicitne uvedené, že takéto stimuly nie byť používané alebo nesmú byť uplatňované pri e, presídlovaní firmiem tzv. relokácii. E, musíme e, preto Mm, viac sa snažiť o ekonomickú konvergenciu a na to majú slúžiť aj e, finančné e, e, stimuly z európskeho rozpočtu. To znamená, tým vôbec nenaznačujem, že v ďalšom viacročnom finančnom rámci už nebudú takéto finančné stimuly naďalej, ale budú prísnejšie, dôkladne, dôslednejšie uplatňovať. Madame la commissaire Marianne Thyssen. Ďakujem a teraz odozdám slovo pani komisárke Marianne Tajsenovej, aby odpovedala na tieto otázky. Ďakujem, pán predseda. Takže predovšetkým Pozerám sa tak, čo by som tomu dohla dodať, pretože odpovede kolegu Valdisa boli veľmi kompletné. Samozrejme, sociálny pilier, tam ide o riadnu konverzagenciu, ako už tu zaznelo. Čo by som k tomu mohla dodať? Kolega Baláš ešte ďalší. Nemáme dostatočne sociálnu Európu, pracujeme na tom, pretože časy sa menia. Čaká nás veľa víziev, ktorými treba čeliť taktiež v sociálnej oblasti vďaka demografickým zmenám, vďaka digitalizácii, globalizácii a ďalším meniacim sa okolnostiam. No a my musíme zaručiť, že všetky sociálne rizika budú pokryté. Samozrejme, to nemusíme robiť všetko my sami, ale v spolupráci s členskými štátmi musíme zaručiť, že budú pokryté sociálne rizika, no a že tie nedostatky z minulosti vyriešime. No a pokiaľ niekto hovorí, že neexistuje sociálna Európa, tak to trochu zachádza ďaleko, pretože keď sa pozrieme na posledných 60 rokov, napríklad čo sa týka rovných príležitostí pre mužov a ženy, tak Európska únia alebo Európske spoločenstvo, ktorými sme boli príkopníkmi a urobili sme toho veľa. Pokiaľ sme neboli mali takéto iniciatívy, tak na e, európskej scéne by sme teraz nevyzerali tak, ako vyzeráme. Takže dobre, ešte sme nedosiahli úplne všetky ciele, ale už sme toho urobili veľa. Buďme na to hrdí a nezabúdajme na to, čo robili naši predchodcovia. Keď sa pozrieme na legislatívu, tak si myslím, že je tam 60 až 70 e, právnych aktov a tí, ktorí si myslia, že Európa nie je dostatočne sociálna, tak dnes sa tento človek pozrie na aký. Ďalej tu máme Európsky sociálny fond a ďalej globalizač, lebo pre prispôsobenie globalizácii to je tiež veľmi dôležité, keď vidíme napríklad prebiehajúcu reštrukturalizáciu, relokáciu spoločnosti. No všetky tieto fondy vidíme, že sú súčasťou rozpočtu a sú dostupné pre Európsku úniu, pre rôzne regióny členských štátov, kde sa potom podporujú tieto regióny prostredníctvom investícií v sociálnej oblasti. No a ďalej tu máme stratégiu 2020, máme rôzne referenčné hodnoty, ktoré nevyzerajú dostatočne záväzné, ale vidím, že členské štáty sú čoraz viac vďačné, že sme mohli sa koordinovať v tejto oblasti Skutočne to pomáha a určite môžeme na tom pracovať aj v budúcnosti. No a nezabudneme na kvalifikácie, ale o tom už sme hovorili. Ďalej. Sociálny pilier, to vyhlásenie kolegu Valdisa, bolo úplne kompletné, ale chcela by som k tomu dodať, že členské štáty spoločne s Európskym parlamentom, ale aj e, s nami, v spolupráci s nami je dôležité vytvoriť pocit zodpovednosti, osobnej zodpovednosti. A my máme aj odporúčania, na ktorých potom budeme vyvíjať našu budúcu politiku. Čo sa týka princípov, budeme ich meniť v budúcnosti? Áno, budeme niečo robiť. No a máme tu štyri konkrétne kroky, ktoré už sme urobili a v budúcnosti budeme naďalej všetko toto rozvíjať v, v rámci našich pracovných programov. Rok 2018, 2019, eh, ale tam máme medzištitucionálne dohody, tam musíme byť stižiadostiví a uvidíme, čo ešte v rámci tohto mandátu stihneme. A určite ešte prídeme s ďalšími návrhmi. Demografické zmeny. Áno, to je jeden z faktorov, kde nás to povzbudzuje, aby sme to riešili. Samozrejme je to globalizácia, digitalizácia, ale aj demografické zmeny, dôležitý faktor. A čo sa týka dôle, špecifických odporúčaní, tak tu je toho treba urobiť naozaj veľa. My si uvedomujeme dôležitosť tejto veci a jedna vec je, že nie je ľahké vyvíjať eh, politiky, aby sme riešili situáciu, ktorá nastala dôsledkom demografických zmien. Ale druhá vec je súčasná realita, no a potom ako to bude vyzerať po roku 2030. My už máme nejakú predstavu, koľko bude eh, starších ľudí, ako to bude vyzerať. Takže pokiaľ ste múdri, tak si politiky pripravíte dopredu. No a členské štáty môžu byť požiadané, aby trochu pozmenili svoje dôchodkové systémy. Nie to preto, aby sme ľuďom komplikovali život, ale aby sme udržali, že to naše, alebo ukázali, že naše systémy sú udržateľné. Musia byť adekvátne. Taktiež e, dôchodky musia byť dôstojné, keď teda ľudia odídu z pracovného života. No a čo sa týka nerovnosti, o tom už sa tu hovorilo, taktiež prepojenie sociálneho piliera a toho nášho e, dokumentu pracovného o tom už taktiež hovoril pán popredseda ďalej. Digitálne e, schopnosti, zručnosti, veľmi dôležité, extrémne dôležité, keď si uvedomíte, že 90 e, budúcich pracovných príležitostí bude využívať do určitej miery, do rôznej miery digitálne zručnosti. No a pokiaľ ľudia tie zručnosti mať nebudú, tak budeme mať problém. No a Určite toto je prvý bod našej, našho programu, že ľudia musia mať príslušné zručnosti, aby ľudia si potom mohli zaslúžiť napríklad aj druhú pracovnú šancu. A som veľmi rada, že nielen členské štáty, ale aj parlament toto podporili, že sme, sa, že sme odhodlaní dať ľuďom príležitosť rozvíjať svoje zručnosti, vrátane teda dôležitých digitálnych zručností. Ďalej, čo ešte ďalšie tam je, Eh, ďalej hospodárstvo, potom nejaké prierezové zručnosti, nie len digitálne. Tam musíme pracovať s príslušnými partnermi, napríklad v oblasti vzdelávania, s zamestnávateľmi, podnikateľmi, potenciálnymi zamestnávateľmi, eh, odbormi, sociálnymi partnermi. No a tu si myslím, že nám to všetko pomôže, taktiež Eurostat nám tu môže pomôcť, musíme vyvinúť nové techniky, aby sme videli, aké budú do budúcnosti, do budúcnosti podpor, potreby a na akých, na akých typoch vzdelávania, na akých zručnostiach je treba pracovať. No čo sa týka rozhodnutia súdneho dvora a taktiež e, to, toho odporúčania v prípade, v prípade Ryanairu, tak ja som nebola úplne e, až taká spokojná Mm, toto samozrejme dôležitý dokument v prípade e, spravodlivej mobility, ale je tu teda dokument, ktorý dokazuje, že podliehate alebo patrite do systému sociálneho zabezpečenia v členskom štáte, kde bola podpísaná vaša pracovná zmluva. Otázka je, ako to zapadá do našej legislatívy. No, máme legislatívu, ktorá hovorí, že pokiaľ je tu nejaký problém, tak to musíme riešiť v spolupráci s členskými štátmi. Máme administratívny výbor, máme tu konkrétny postup, ktorý musíme vždy sledovať krok pod kroku. Potom tu máme smernicu smernicu uplatňovaní, eh, kde sa hovorí, že členské štáty musia spolupracovať. Táto smernica vstúpila do platnosti len pred pár mesiacmi, no a pokiaľ by všetky členské štáty si robili eh, to, čo musia robiť, tak si myslím, že toto by určite pomohlo pri riešení problémov uvidíme do budúcnosti, ale myslím si, že súdny dvor tu prišiel e, s konkrétnym výkladom. Máme teda ten postup, je stanovený, takže je treba ho dodržovať, ale členské štáty musia ukázať, že sú pripravené spolupracovať, pretože inak ten postup nebude fungovať. No a ďalej, tuto bola e, vízia e, súdneho dvora ohľadom formy spolupráce Samozrejme, súdny dvor teda má takéto mm, rozhodnutie a oni sa zaoberajú aj problémami v sociálnej oblasti. No a toto je hlavná oblasť, do ktorej spadajú záujmy pracovníkov. Uvidíme, ako bude vyzerať teda to e, príslušné rozhodnutie do budúcnosti. Súhlasím s pani Rodriguez aj s kolegom Dombrovskisom, že e, tento, že tieto pracovné dokumenty, ktoré sa vzťahujú k Bielej knihe ohľadom budúcnosti Európy, musíme vnímať v súčinnosti, no a nemôžeme sa na to pozrieť a ignorovať e, sociálne otázky a hovoriť len o financiách a o rozpočte. E, určité prvky boli už vnesené do diskusie, taktiež čo sa týka toho dokumentu o sociálnej oblasti z minulého týždňa, tak tam sme povedali, že to nie je izolovaná vec, že to bude zapadať do kontextu eh, ďalších otázok, ako napríklad eh, otáz o riešení otázky globalizácie. Vždycky to musíme brať do úvahy. No a Helga Stevens ešte povedala, že keď vytvárame v Európe legislatívu, ako podal Valdis, tak e, je to vždy vytváranie minimálnych štandardov, minimálnych pravidiel. No a členské štáty si k tomu vždy môžu niečo dopridať. No a je to teda na základe článku 5 odseku 3 e, zmluvy. Zmluva to stanovuje. Takže každý si môže byť istý, že členské štáty vždy, keď sú, tak môžu toho robiť viac, než je stanovené. Ďakujem. Ďakujem vám, pani komisárka, pán popredseda komisie. Ďakujem vám za vaše informácie a verím, že by ste sa takisto mohli uh, dozvedieť uh, o názoroch tohto parlamentu na štrukturovaný dialog. To je základ demokracie. Vy ako komisia ste otvorili isté okno príležitosti, okno príležitosti o sociálnej Európe. To všetko sa jednoznačne prejavilo aj v tých otázkach, vystúpeniach poslancov, ale aj v ochote e, komisie sa zmocniť e, tejto problematiky, pretože komisia musí e, brať do úvahy legitimné očakávania európskych občanov. Takže táto diskusia bude pokračovať a veríme, že toto okno príležitosti nebude mať za následok iba nejaký závan vetrika, ale že e, povedie k skutočným aktivitám e, smerujúcim naplneniu našich dôležitých zodpovedností. E, chcel by som ukončiť dnešné rokovanie, pretože ďalší bod, ktorým je vypočutie kandidáta na post riaditeľa Európskej vzdelávacej nadácie, bol zrušený témy, e, takže zajtra sa stretneme o pol desiatej, o 9.30 a pristúpime priamo k hlasovaniu. Ďakujem.